Good morning everyone, as you slowly take... Dobrý deň, kolegovia. Prosím, posaďte sa. Ja už medzi nami vítam pána komisára Andriu Kajtisa. Budeme hovoriť eh, eh, o témach eh, oznámenia komisie z apríla v súvislosti s potravinovým reťazcom a jeho bezpečnosťou tým, že no, určite aj spravodajca, tieňoví spravodajcovia budú pracovať na tom, aby tento e, dokument vylepšil transparentnosť v procese rozhodovania. A takisto sme zvedaví, pokiaľ ide o e-health, o očkovanie, pokiaľ ide o tieto témy, aj naše nariadenie, ale teda uznesenie, pokiaľ ide o zaočkovanosť v Európe. To je tiež relevantná téma, takže toto všetko sú veci, ktoré nás e, zaujímajú, ku ktorým sa pán komisár vyjadri a potom určite prebehne aj výmena názorov s kolegami. Ďakujem pekne. Pani predsednička, vážení kolegovia z výboru Envy, som veľmi rád, že tu dnes môžem vystúpiť. Máme za sebou veľmi dôležitý mesiac, pokiaľ ide o zdravie, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť v Európe. Ten náš tzv. fitness check, pokiaľ ide o základné právo a všeobecné potravinové právo, ukazuje, že náš systém potravinovej bezpečnosti je ešte možné ďalej vylepšiť a dnes budeme aj o tejto téme hovoriť spoločne s témou e-health a očkovania. Toto sú veci, ktoré by mali priniesť konkrétne výhody pre našich občanov. Ja vám poviem, v akej situácii sa nachádzame, na čom pracujeme, čo sa nám už podarilo. Najprv, pokiaľ ide o revíziu Všeobecného potravinového práva, túto sme prijali 11. apríla na komisii ja som už e, niektorým z vás poskytol taký prvý pohľad na tento dokument a naďalej aj v najbližších týždňoch v tom budem pokračovať. Toto je predpis, ktorý bol prijatý v roku 2002, keď boli viaceré potravinové krízy. Vytvorili sme taký komplexný legislatívny rámec a vytvorili aj orgán pre potravinovú bezpečnosť a vďaka podpore aj vašej, vašho výboru môžem povedať, že dnes sme hrdí na to, že v Európe máme jeden z najlepších, ak nie najlepší, systém potravinovej bezpečnosti na svete. Potom eh, v roku 2018 sme spravili ten tzv. fitness check a ukázalo sa, že tento systém funguje dobre. Samozrejme, občas sa vyskytnú nejaké krízy, nejaké výzvy. To je pochopiteľné a práve v tejto veci chceme e, v tom novom návrhu ešte niektoré veci pozmeniť. Chceme posilniť e, vedecké kapacity v rámci FC. Budete si pamätať, že bola tu nedávna e, občianská iniciatíva, pokiaľ ide o glyfosáty, tam tiež bola Jedno z požiadaviek väčšia transparentnosť, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, potravinový reťazec a teda vymáhanie trvalej udržateľnosti v tejto súvislosti. My sme reagovali, zareagovali na tento fitness check, na naše skúsenosti, aj na túto občianskú iniciatívu, a re, teda reagujeme na ne aj tu v tomto legislatívnom návrhu, ktorý má štyri základné piliere. Poprvé, transparentnosť hodnotenia rizik. Po druhá, e, kvalita a spolahlivosť štúdy, Po tretie, trvalá udržateľnosť riadenia systému EFSA a potom štvorka, e, vylepšené, vylepšená riziková komunikácia. Chceme mať tie konkrétne zlepšenia v každej z týchto štyroch oblastí. To sú také dosť technické záležitosti, ale napriek tomu spomeniem niektoré konkrétne opatrenia. Poprvé, transparentnosť hodnotenia rizik. Tu e, zvyšujeme automaticky a proaktívne poskytujeme naše dáta verejnosti e, elektronickou e, formou a včas s výjimkou nejakých prípadných dôverných informácií. Kvalita a spolahlivosť vedeckých štúdí, ktoré sa používajú, najmä teda v oblasti regulácie, tá sa naďalej zvyšuje. Register pre štúdie, e, ktoré objednáva komisia, je v rámci tohto predpisu vytvorený a je tam jasne napísané, čo EFSA si vyžaduje od sektoru predtým, ako nejaká žiadosť je podaná. Keď e, žiadosti priemysel alebo sektor nejakú konkrétnu štúdiu poskytuje, e, znamená to, že EFSA má k dispozícii všetky informácie, ktoré potrebuje. Po výnimočných prípadoch je možné požiadať o dodatočné verifikačné štúdie. Komisia v spolupráci s členskými štátmi takisto navrhuje implementovať kontroly audity laboratórií, ktoré vykonávajú štúdie v mene toho sektoru, toho priemyslu. Navrhuje sa takisto posilniť e, trvalú udržateľnosť a riadenie systému EFSA. Členské štáty sú, zara- sú zastúpené aj na riadiacej rade EFSI a zohrávajú istú úlohu aj pokiaľ ide o nominačný e, proces v oblasti vedeckej. Takisto sú na terade zastúpení aj ľudia z Európskej komisie, z parlamentu a z občianskej spoločnosti. Oni tiež teda ovplyvňujú, kto je nominovaný na tie vedecké panely EFSA. Chcem zdôrazniť, že presné kritéria a veľmi prísne kritéria, pokiaľ ide o e, vedecké kvalifikácie e, ľudí nominovaných do týchto panelov budú naďalej platiť. My posilňujeme v rámci tohto návrhu aj vedeckú spoluprácu s národnými vedeckými organizáciami a navrhujeme vytvorenie všeobecných cieľov a princípov rizikovej komunikácie, tak aby informácie boli presné a vhodným spôsobom poskytované, pokiaľ ide o proces rozhodovania. Na základe týchto princípov komisia navrhuje, aby sa takisto prijal všeobecný plán, pokiaľ ide o rizikovú komunikáciu, komunikáciu rizika. Samozrejme, navrhujeme aj zvýšenie rozpočtu, ktoré, ktoré umožní tieto dodatočné opatrenia. Chcem ešte zdôrazniť, že tento návrh je cieľená revízia existujúceho legislatívneho rámca. My sme sa tu venovali konkrétnym legislatívnym e, vylepšeniam, ktoré sú potrebné na to, aby očakávania našich občanov boli v oblasti bezpečnosti a transparentnosti splnené. Samozrejme, systém funguje dobre, ale vždy sa dá vylepšiť efektívnosť všeobecného potravinového práva tu vo viacerých oblastiach e, vylepšujeme. Boli som rád, keby táto téma bola pre vás prioritná, aby sme tieto výhody mohli čo možno najskôr e, posunúť, tak povediac, našim občanom. Ďalšia téma očkovanie. E, pokiaľ ide napríklad osýpky alebo aj iné vakcíny, je to veľmi dôležitý nástroj, pokiaľ ide o verejné zdravie. Máme v Európe e, za minulý rok e, trojnásobný e, nárast prípadov osypiek, dokonca máme už desiatky úmrtí za posledné roky, čo nie je vôbec dobrý trend. Žiaľ, v Európe čoraz viac ľudí sa očkovaniu vyhýba. Prečo? Sú tu rôzne fake news, dezinformácie, verejná nedôvera, obavy, pokiaľ ide o možné vedľajšie účinky, to všetko zohráva nejakú úlohu. Máme náročný prístup, pokiaľ ide o spolahlivé informácie o očkovaniach. E, to je tiež dôležitý faktor. Komisia túto tému berie veľmi vážne a teší ma, že aj vy e, to tak vnímate a že nás podporujete. Nedávno ste prijali uznesenie k tejto téme. Ďakujem za neho. Tam hovoríme veľmi podobné veci aj my v našom prístupe, aj vy v tom uznesení. Pripravujeme oznámenie a potom aj predpis tomu, ako posilniť e, očk- systém očkovania, pokiaľ ide predvídať pre, preschádzateľné choroby. My chceme zvýšiť očkovanie alebo zaočkovanosť, chceme, aby bolo k dispozícii čoraz viac aj tým zraniteľným skupinám, chceme zvýšiť kompatibilitu očkovania. Chceme zabezpečiť e, dodávku vakcín a vylepšiť aj spoluprácu v rámci Európy. To všetko sú témy, ktoré si vyžadujú strategickú reakciu zo strany všetkých aktérov. Očkovanie je dobrým spôsobom boja proti niektorým chorobám a tým e, pádom je istým nástrojom aj v boji proti antimikrobiálnej rezistencii my toto vnímame teda ako nástroj verejného zdravia a teraz potrebujeme konkrétne nástroje, ako túto iniciatívu pretaviť do reality. Tešíme sa na dobrú spoluprácu s parlamentom v tejto veci. Budem sa snažiť zo všetkých síl zvýšiť zaočkovanosť v Európe. Ďalšia téma e-health. Spravili sme veľa preto, aby sme e, úspešne za, uzatvorili alebo dotvorili e, stratégiu pre digitálny jednotný trh v Európe. Tu sú tiež v oblasti zdravotníctva veľké e, príležitosti. Mám k tomu oznámenie, ktoré sme prijali včera a tam sa snažíme hovoriť práve o týchto výzvach. Hovoríme o nedostatkoch v našich zdravotníckých systémoch. Máme tu tri piliere. Poprvé, aby pacienti mali dobrý prístup k svojim dátam, aby tieto dáta mohli zdieľať s lekármi. My podporujeme digitálnu štru, infraštruktúru e-health. 22 členských štátov už e, prislúbilo, že do roku 22 bude zdieľať dáta pacientov. My chceme rozšíriť e, a posilniť výmenu informácií a dát, rozšíriť ten sieť členských štátov, pokiaľ ide o vzdelanie dát e, pacientov aj cezhranične. Po druhé, nové medicínske e, pomôcky e, nám generujú nové objemy dát, ktoré častokrát nie sú centralizované. A druhým pilierom je prepojenie týchto tzv. big data na prevenciu, na individualizovanú zdravotnú starostlivosť. Máme tu konkrétny prvý krok. 16 členských štátov nedávno, 10. apríla, podpísalo, podpísali de- deklaráciu v oblasti vedeckej, aby sa podporilo, podporilo sekvencovanie genomu do roku 2022. Milión takýchto prípadov teda by malo e, nastať. Európske referenčné siete, ktoré zbierajú dáta prostredníctvom bezpečných online e, systémov pre diagnózu a ošetrovanie pacientov. To je skvelá štruktúra, skvelá príležitosť vytvoriť dobrý ekosystém pre výskum, pokiaľ ide o vzácne alebo e, zriedkavé choroby. Potom e, tretí e, pilier. V oznamení chceme podporiť tzv. telehealth, tzv. mobilné zdravie, zdravotníctvo. Chceme dať našim občanom možnosť, aby aktívnejšie pristupovali k svojmu vlastnému zdraviu. Digitálne technológie pre mňa sú súčasťou zdravotníckej e, politiky a teda reformy tejto politiky, e, ktorá bude primárnym spôsobom meniť, či sú to školenia, vzdelávanie, e, finančné stimuly a ďalšie otázky zdravotníctva. Takýmto koordinovaným spôsobom chceme umožniť, aby sektor zdravotníctva získal a naozaj využíval výhody digitálnej revolúcie. Na záver Veľmi stručne sa vyjadrím e, k tomu návrhu, ktorý sme dostali od sektoru výrobcov alkoholických nápojov. Momentálne ešte analizujeme ten dokument, ale chcem už dopredu povedať, e, ako to predbežne e, vnímame. Máme tam dve také hlavné časti. Spoločná časť, tá by sa týkala celosektoru. Tam sú nejaké špecifické záväzky. A potom tam časť druhá, tam sú štyri sektorálne prílohy, liehoviny, piva, e, vína a štvrté. A máme tam e, potom konkrétne podciele pre každý špecifický sektor. Už teraz chcem povedať, že navrhovaný prístup nie je konzistentný e, medzi a v rámci jednotlivých subsektorov. Napríklad flexibilita operátorov, pokiaľ ide o poskytovanie informácie informácií o výživových hodnotách, či je to e, na etikete alebo inak. E, takže budeme to musieť ešte ďalej preštudovať, analyzovať, najmä pokiaľ ide o praktické implementovanie takéhoto návrhu a schopnosť facilitovať e, prístup spotrebiteľov k primeraným informáciám. Toto je téma, ktoré ešte určite budeme hovoriť po našom hodnotení a chcem zdôrazniť že parlament má byť zaangažovaný, najmä tento výbor, do e, týchto diskusí. Dnes som sa teda vyjadril k dôležitým iniciatívam, ktoré rôznym spôsobom chcú vylepšiť zdravie a normy v oblasti potravinovej bezpečnosti v Európe. Čo majú spoločné? Ak budú úspešné, alebo či budú úspešné, to bude závisieť od toho, ako my spoločne budeme pracovať. V tomto duchu chcem môj príspevok ukončiť. Teším sa na úzkú spoluprácu s našim výborom, aby sme zlepšili efektívnosť fungovania nášho systému, aby sa zaočkovanosť v Európe zvyšovala, aj dôvera a potom, aby sa digitalizácia zdravotníctva vyviala na prospech našich pacientov, našich občanov. Dúfam, že budeme hľadiť do budúcnosti a takýmto spôsobom k tomu pristupovať. Ďakujem. E, ďakujem, pán komisár. Môžem vás ubezpečiť, že to tak bude. A chcem poďakovať e, za informáciu o tejto téme. Začneme e, koordinátormi prvým kolom, dve minúty na každého a potom pán komisár odpovie a potom druhé kolo. Takže samozrejme Peter Líze ako prvý. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem a vám, pán komisár. Najskôr by som sa vyjadril k téme, ktorá pre našu skupinu EPP je veľmi dôležitá. Minulý týždeň sme prijali dokument ktorý sa týka boja proti rakovine. Stanovili sme si veľmi ambiciózny cieľ, chceme prispieť k tomu, aj keď to Európa nezvládne sama, aby do 20 rokov na našom kontinente už nikto nemusel na rakovinu zomrieť. Predvčerom som hovoril ešte s výskumníkmi, tí tvrdili, že je to naozaj reálne, ak spojíme svoje sily a ak aj členské štáty tomu prispejú. Mnohé aspekty z tohto podporujete, napríklad Health Technology Assessment, to je naša kolegyňa, spravodajkyňou, že chceme tento návrh prijať čím skôr, aby sa to dostalo čím skôr k pacientom, aby sa naozaj vyvíjali len veci, ktoré sú užitočné pre pacientov, aby teda výskum bol nastolený na ich potreby ďalej. Chceme presadiť lepšie prepojenie rakovinových registrov v EÚ. Očakávame od komisie návrh v tomto smere. Naozaj by som chcela požiadať, aby to, o čo sa snažíme, aby sa aj urobilo v praxi. Ďalej druhá vec, téma antibiotík. Komisia v tomto smere už toho urobila veľa, ale parlament očakáva toho ešte viac. Práve vypracovame správu z iniciatívy od Karin Kadenbach a pre mňa by bolo dôležité, aby komisia čím skôr predložila návrh, ako sa dopracovať novým antibiotikám, pretože bez hľadu na to, ako prísne sa antibiotika využívajú, každý týždeň zomierajú ľudia, pretože už nič nezaberá. Toto smere napísala pani predsednička názmu predsedovi, aby eh, mu jasne povedala, že nesúhlasíme s tým, aby komisia od maja už nepredkladala žiadne návrhy. Ak sa to do maja musí to priznať jeseň. A ešte posledná vec veľmi stručne akčný plán pre zdravie. Náš výbor by bol rád, keby naďalej existoval takýto program osobitne pre zdravie, aby to nebolo podrobené a ako súčasť nejakého programu pre vnútorný alebo niečo podobné. Thank you very much. Ďakujem, pán Líze. Pani Kadenbach, prosím. commissioner, uh... Vážený pán komisár, ďakujeme vám za to, že si môžeme dnes vymeniť názory my e, vidíme, že ako vždy e, pracujete na tejto téme s veľkým nasadením. Naši kolegovia sa ešte takisto e, vyjadria k všeobecnému potravenom zákonu, e-health a ďalej. Ale ja by som chcel naviazať na Petra Lízeho. Je to totiž niečo, čo nám robí starosti my e, vieme, že sa teraz pripravujú finančné nástroje na roky 2021 až 2027 a komisia zvažuje možnosť, e, že e, ten zdravotný program bude súčasťou všeobecného klastra programu pre jednotný trh a pod pod titulom ľudské a zvieracie a zdravie a zdravie rastlín. Európska únia vždy e, koncipuje svoje politiky verejného zdravia tak, aby e, podporovala členské štáty v tých opatreniach, tak, aby e, teda všetci európsky občania k tomu mali prístup prostredníctvom špecifického programu. A to je vystavené samozrejme aj preskúmaniu z hľadiska pridanej hodnoty tejto oblasti politike EU. Chcel by som a chcela by som, aby v ďalšom programovacom období bolo verejné zdravie jednou z priorít, tak aby to byl, bol samostatný program v rámci budúceho mm, mm, viacročného finančného rámca. Budeme mať na budúci rok e, voľby a jeden z hlavných bodov, ktoré, e, vďaka ktorým stále Európania veria Únii, je to, že e, stále veria tomu, že v oblasti medicíny a výskumu je pridaná hodnota Takže všetky tie e, programy sú dôležité, ale do budúcnosti potrebujeme to, aby verejné zdravie bolo verejným zdravím a nie len súčasťou vnútorného trhu. Ďakujem. Ďakujem pani Kadenbach. Pán Piecha, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, pán komisár, ďakujem za úvodné poznámky, úvodné slovo chcem eh, len eh, počiarknúť to, čo už sa eh, tu povedalo a vrátim sa k prvej časti vašich úvodných slov otázka potravinovej bezpečnosti. Ako občan a ako poslanec tohto parlamentu sa obávam nedostatku transparentnosti v tejto oblasti. Takže e, ide tu o to, že dôležité informácie sa nezverejňujú občanom Európy. E, komisia hovorí, že hodnotenia EFSA budú zverejňované na špecifických webových stránkach. Vieme, že niektoré potravinárske spoločnosti už robia kroky na to, aby sa informácie zverejňovali, ale zároveň komisia tvrdí, že niektoré informácie budú stále dôverné. To znamená, že nebudú k dispozícii tretím stranám. A práve tieto informácie e, často sú tie, o ktoré ide e, vzhľadom napríklad a v súvislosti s e, potravinovými škandálmi. Samozrejme, my vieme, že zverejňovanie takýchto informácií môže predstavovať isté riziko pre niektoré spoločnosti. A preto by som chcel vedieť, ako komisia zosúladí jednotlivé záujmy na jednej strane prístup k informáciám a na druhej strane existencia dôverných informácií. Ja sa domnievam, že toto samozrejme môže eh, vytvárať eh, určité napätie medzi priemyslom a eh, spotrebiteľmi a, že, a dúfam, že tie rozhodnutia nebudú arbitrárnej povahy. Takže chcel by som sa viac e, dozvedieť o tomto. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Riz. Ďakujem. Pani predsednička, vám pán komisár za prezentáciu. Vyjadrila by som sa k otázke, ktorá sa týka všetkých troch tém, ktoré ste spomenuli dnes ráno, a síce transparentnosť, ktorá je mimoriadne dôležitá. Návrhy ste predložili pred dvoma, dvoma týždňami s podpredsedom Timmermansom v oblasti transparentnosti vedeckých štúdií z PRFC. Samozrejme, je to pozitívny krok, vítame ho, aby sa napravil nedostatok transparentnosti, aby sme opäť nastolili užšie prepojenie s občanmi. E, chcete sa zamerať najmä na posilnenie komunikácie s občanmi, čo sa týka rizik. Potrebnú reťazci, ale tie ešte spomenuli e, proaktívne zverejňovanie týchto štúdí, vo výbore PES pred dvoma týždňami sme mali zástupcov komisie, kde sme sa venovali všeobecným otázkam. Možno dve veci tak e, konkrétnejšie by som spomenula. To by sme zašli radšej ešte o mnoho ďalej. Čo sa týka ghostwriting, vy ste e, e ste zaregistrovali, že sa o to veľmi veľa hovorilo v kontexte aféry Monsanto Papers. V podstate ghostwriting e, Znamená, že firma si e, nájde experta, výskumníka experta, a zaplatí mu a nechá ho zverejniť štúdiu, ktorá v skutočnosti vznikla v samotnej firme. Je to konanie, ktoré vedecká obec jednoznačne odsudzuje. Týka sa to e, e, Európy, ale aj celosvetového súboru krajín. Myslíte si, že Európa by sa mala angažovať v tomto boji, aby sa zakázalo takéto konanie? Ďalšia otázka, ešte mám trochu času. Váš návrh je to aj súčasťou katalógu, ktorý ste zverejnili pred dvoma týždňami. Je tu možnosť objednať si tieto doplnkové štúdie v prípade kontroverzných skutočností. Prečo si to nech, chcete ponechať e, v rukách vy, jedine ako komisii? A nemyslíte si, že by bolo užitočné, vhodné, efektívne, aby EFSA, ale aj členské štáty mohli rozhodovať, e, e, či sa rozhodnú zadať vypracovanie týchto doplnkových štúdií. Ďakujem. A teraz pani Hazekamp. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som pánu komisárovi poďakovať za vysvetlenie plánov, ale mám niekoľko otázok. Isté pochybnosti ohľadom opatrení na posilnenie transparentnosti vo Všeobecnom potravinovom zákone. Napríklad spoločnosť e, e, chce e, si zaregistrovať nejaký, nejaký pesticíd alebo nejaké aditívum, nejakú prísadu do potravín. Mohli by ste nám vysvetliť presne, aká by bola situácia a ako sa také údaje zachovajú dôverné a čo sa bude považovať za dôverné údaje. Po druhé, sú tu opatrenia e, na e, zabezpečenie štúdy e, kvality a bezpečnosti. Znamená to, že vy budete kontrolovať len tie štúdie, ktoré už sa implementovali, alebo hovoríte o nejakej seba analýze alebo iných typoch výskumu. A potom mám ešte otázku ohľadom vakcín, pán komisár. Povedali ste, že chceme zabrániť antimikrobiálnej e, rezistencii a že tie vakcíny môžu e, v tejto snahe pomôcť. Ale problém je, že ľudia e, používajú antibiotika nevhodným spôsobom a potom samozrejme používajú sa aj v chove dobytka. Myslíte, že by sa to dalo nejak regulovať v chove dobytka? Lebo toto je mm, vlastne predstavuje nebezpečenstvo pre verejné zdravie. No a potom e, sú tu vakcíny pre polnohospodárske zvieratá. E, ide tu o to, aby sa zamedzilo šíreniu chorôb e, cez hranice, ale možno by sa mal obmedziť transport týchto zvierat cez hranice a predaj. Pán Hojsling, ďakujem pekne aj za to, čo navrhujete, pán komisár, v oblasti transparentnosti. Viete, že to vždy veľmi vítame vo všeobecnosti, ale ide o to, ako sa to spracuje po podrobnostiach, najmä e, čo sa týka dôvernosti štúdií a podnikových tajomstiev, ako sa to zadefinuje. Obávame sa, že mnohé štúdie z tohto e, dôvodu sa nebudú zverejňovať práve z dôvodu ochrany obchodného tajomstva a tiež sa ma opýtať, či sa budete správať rovnako ako v prípade nariadenia o liekoch, pričom tam sa jasne dokáže, že ide o verejný záujem a to má v takomto prípade vždy prednosť a nemôže sa e, podnik schovávať za obchodné tajomstvo. Prečo sa to neurobilo aj v tomto prípade takto, v tomto nariadení? Ďalej druhá vec. Čo v prípade, že pri registrácii týchto štúdií E, sa priemysel odhodla nedodržať za predpisy FC, je možné e, prinútiť ich? Bude to takto ošetrené v legislatíve? Budú tam nejaké mechanizmy? A ďalej, e, spomenuli ste, že EFSA bude mať možnosť vykonávať vlastné štúdie, že to bude súčasťou tohto návrhu. Spomenuli ste, že to bude v osobitných situáciách. Čo budú tieto mimoriadne situácie? Kedy teda bude môcť EFSA zadávať vypracovanie štúdií? Má vôbec EFSA na to expertov a prostriedky? Teda konkrétne, koľko peňazí si to bude vyžadovať? A ešte otázka, ktorá sa týka expertov. Viete, že je to vždy problém, že členské štáty nemajú dostatok nezávislých expertov, že ich nedávajú dostatočne k dispozícii, že EFSA si ich musí vyhľadávať sama pracne. Ako sa chcete postaviť k tomuto? Ide tiež o finančné vybavenie a ak budú naďalej kritériá také prísne, tak e, naozaj neviem, či je dostatok e, nezávislých expertov k dispozícii celkovo. Komisia sa vyjadrila, že štúdie by sa mali zverejňovať, ale bol by som rád, keby sa to robilo tak, aby to bolo prístupné naozaj pre všetkých, aj pre nás, aj pre verejnosť. E, ďakujem. Thank you. Ďakujem, pani Dornano. Merci, madame. Ďakujem. Pán komisár, ja by som sa vrátila k glyfozátu. Adresovala som viacero konkrétnych otázok a agentúra EFSA v kontexte osobitného výboru PES pre pesticídy. Ja som tam členková koordinátorkou. Odpovede agentúry sú e, dosť zaražajúce. Uvádza sa tam, že postup o žiadosť reautorizácie dodržali členské štáty. E, Nemecko konkrétne v prípade overovania štúdy, o ktoré žiadali najmä čo sa týka presnosti údajov. Takisto neboli žiadne problémy pri hodnotení rizika aktívnych látok eh, na úrovni EFSI. A pritom eh, plagiát, 100-stranový eh, dokument, ktorý vypracovalo Monsanto, to vyhodnotil Federálny inštitút v Nemecku E, údajne to nie je podľa nich plagiát. Okrem toho, eventuálny konflikt záujmov na úrovni EFSA podľa nich neexistuje. Aj keď EFSA sa angažovala v júni 2016 e, predsedovanie reformy, presadzovať e, nezávislosť expertov vedcov, ktorých zamestnáva. A teda pán komisár, buď EFSA nehovorí pravdu, čo by bolo naozaj mimoriadne vážne, keďže oni majú na starosti potrebnú bezpečnosť, alebo EFSA hovorí pravdu, a kladieme si preto otázku, prečo Európsky parlament sa rozhodol vytvoriť osobitný výbor po škandále Monsanto Papers. Ďalšie kroky po iniciatíve, občianskej iniciatíve boje proti glyfosátu a toxickým matkám sa komisia zaviazala predložiť legislatívny návrh, ktorý sa týka transparentnosti a nezávislosti vedeckých štúdií, na základe ktorých sa vykonávajú hodnotenia na úrovni EFSA a tiež, čo sa týka riadenia aj agentúry EFSA. Teda chcem sa opýtať, nie ste prekvapení tvrdeniami agentúry EFSA od e, zverejnenia tohto škandálu a pritom e, aj naši občania sú e, veľmi znepokojení v oblasti transparentnosti v témach, ktoré sa priamo týkajú verejného zdravia. Ďakujem popred za vašu odpoveď. Thank you very much. Ďakujem. Pani Miller. Pani Miller, ďakujem pekne. Ďakujeme vám, pán komisár. Ja by som sa rada obratila na vás podobne ako kolegovia v kontexte problému transparentnosti. Transparentnosť najmä v oblasti potrebnej bezpečnosti. Tu hovoríte, pán komisár, že sa snažíte angažovať, snažíte zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými orgánmi národnej úrovni a európskej úrovni. To Samozrejme je nevyhnutné, ale chcem sa opýtať, ako chcete spolupracovať s vedeckými inštitúciami v krajinách, v ktorých sme partnermi eh, vo forme eh, vo dovolnom obchode. Niektoré krajiny majú už eh, jasne dosvedčený o výrazne iný systém vysledovateľnosti pôvodu potravín, ba dokonca nedostatočne povedala by som. Čo sa týka očkovania ďalej, e, viacerí lekári ma upozorňujú, že očkovanie podľa nich údajne nie je dostatočnou prevenciou e, e, chorôb. Podľa nich e, výrazne viac pomáha umývanie hygiena celkovo. Podľa nich takto vakcinácia je určená na rôzne iné kroky. Je to na zameranie sa na zraniteľné skupiny obyvateľstva, a taktiež to súvisí s inými aspektami, okrem iného s migráciou. Teda myslíte si, že očkovanie je skutočným riešením alebo ide o nejaké falošné správy? Myslím si, že um, si to vyžaduje pravdivé e, tvrdenia a nemôže sa to dávať do automatickej súvislosti s odolnosťou voči antibiotikám. Uh, antibiotika, to súvisí s právnym dávkovaním týchto liekov, nie priamo s očkovaním. Čo sa týka ďalej využívania digitalizácie v oblasti zdravotníctva, ak by sa presadili aktuálne navrhované opatrenia, tak e, by sa zlepšili vzťahy medzi lekármi a pacientami a tiež medzi laboratóriami. Uh, Ďakujem veľmi pekne, týmto končíme Mm, prvé kolo otázok. Pán komisár, prosím, e, boli, chceli by ste zareagovať e, na tieto prvé otázky? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja začnem otázkou Petra Lízeho, EPSA. E, dúfam, alebo takto, ja s vami v prvom rade súhlasím v tom, že by to mala byť e, priorita a máme teraz e, príležitosť diskutovať o tých otázkach s Karlosom e, Moriedosom, s Mariou Gabriel, pani Navračič a tak ďalej. ďalej. Takže tu teda môžeme spojiť úsilie a vytvoriť nový program výskumu vychádzajúci viac z klastrov a samozrejme využívajúc príslušnú e, štruktúru, ako napríklad Európsky referenčný rámec, tak aby sme mohli riešiť také aktuálne otázky ako liečba rakoviny, pokročilé spôsoby liečby e, rakoviny, a podobne. Ja som skutočne veľmi rád, že sme v tomto prípade na jednej lodi a myslím, že je teraz práve doba na to, aby sme to, eh, o tom diskutovali z hľadiska budúceho viacročného finančného rámca, aby sme mohli prezentovať tie platformy, eh, ktoré eh, budú posúvať veci dopredu, najmä v prípade liečby rakoviny. A skutočne myslím, že môžeme realizovať tento potenciál a sme na to pripravení a budeme vychádzať aj z vášho dokumentu, ktorý ste prezentovali, tak, aby sme mohli preskúmať možnosti zlepšenia um, programov na výskum a liečbu rakoviny. A pokiaľ ide o um, tie vyhodnotenia, viete, že teraz prebiehajú debaty a prezentovali sme e, svoj návrh rade a samozrejme Ide o to, aby sme presvedčili niektoré e, krajiny, aby podporili HTM. Chcem najmä upriamiť vašu pozornosť na to, že je tu možnosť presvedčiť Nemecko, aby sme urobili krok vpred a samozrejme domnievam sa, že je teraz vhodná doba aj na to, aby sme vyzvali radu, aby si uvedomila potrebu e, dokončiť e, tú definitívnu dohodu pred májom 2019, eh, tu hovorím teda o hodnotení zdravotníckých technológií a pokiaľ ide o antibiotika, my, ja už som povedal, že teraz očakávame na výsledky štúdie, eh, ktorá by sa mohla dokončiť na konci mája a potom eh, budeme môcť prezentovať e, výsledky tejto štúdie, vrátane stimulov pre e, farmaceutický priemysel. Ale som veľmi rád, e, že môžeme diskutovať a som pripravený ďalej diskutovať o týchto otázkach s týmto, výbor, s týmto výborom. A k otázke pani Kadenbachu, Kadenbach chcem povedať, že v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci by sme sa nemali zamerať len na jednotlivé programy, a ktoré majú zabezpečiť prispôsobenie sa vyvíjajúcej sa situácii, ale prebiehajú diskusie v súčasnosti ohľadom toho, že program zdravia e-health by mal byť v os- súčasťou osobitnej položky, lebo tu ide o investície do ľudí. Samozrejme, tieto diskusie teraz prebiehajú a môžem vás ubezpečiť, že sme rovnakého názoru ako vy, že je toto veľmi dôležitý program a bolo by oveľa lepšie, keby sme mali e, tento program v oblasti investícií do ľudí a nie v oblasti jednotného trhu. Ale teraz e, e, sa o tom diskutuje a po 2. máji myslím, že uvidíme viac menej nejaký spoločný obraz a dohodu medzi výbormi. A to sa musí dohodnúť medzi výbormi a potom na úrovni kolegia Pokiaľ ide o zameranie sa na program e-health, je tu celý rad nástrojov v iných e, programoch. V horizonte 2020 máme veľké možnosti investovať do výskumu e, rôznych e, otázok súvisiacich s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti. Takže nie len tento program, môže riešiť e, otázky verejného zdravia. Sú tu aj iné programy, aj v sociálnom pilieri. Niečo také máme ohľadom prístupu k zdravotnej starostlivosti napríklad. Aj vo finančných e, nástrojoch e, môžeme riešiť otázky zdravotnej starostlivosti. Chcem upriamiť vašu pozornosť na možnosti používať rôzne nástroje ale ten e, program e-health by mal byť e, osobitný, to je pravda. Pán Piech, nedostatok transparentnosti, ako teraz môžeme zabezpečiť, že štúdie budú prezentované takým spôsobom, že bude otázka dôverenosti jasne oddelená od e, ostatných informácií alebo od tých informácií, ktoré, alebo od inej problematiky. Ale všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti, chcem povedať, by mali byť absolútne otvorené. Tá požiadavka je jednoduchá. Pokiaľ ide o bezpečnosť, e, tam nemôže sa vzťahovať doložka o e, dôvernosti informácií. Všetci žiadatelia E, musia prezentovať e, text, e, čítať, strojovo čitateľný stroj, ktorý má dve časti. Jednak tá časť, ktorá musí byť i hneď zverejnená na webových stránkach, to sú tie nedôverné informácie. A potom tá druhá časť, to sú tie dôverné informácie, ktoré do desiatich týždňov musí vyhodnotiť EFSA a my toto navrhujeme zakotviť v legislatíve to znamená pozitívny zoznam kritérií, čo to znamená vlastne dôvernosť. A EFSA bude mať veľmi jasné pravidlá, e, ktoré sú súčasťou nášho návrhu a bude hodnotiť situáciu na základe týchto požiadaviek. Pozitívny zoznam plus do desiatich týždňov možnosť e, verejnej debaty a opäť e, možnosť e, podrobnejšieho preskúmania alebo prístupu k podrobnejším informáciám. A potom sa urobí rozhodnutie. Ak by niektoré údaje nemali byť dôverné, tak ich nakoniec e, dodatočne a, a, a bezprostredne po takom rozhodnutí EFSA zverejní potom období vyhodnotenia. Treba takisto povedať, že dôvernosť je takisto zakotvená v, zá, v právnych predpisoch na ochranu duševného vlastníctva. A tá, samozrejme takisto v zákonoch na ochranu údajov sú konkrétne údaje, e, sú konkrétne e, právne predpisy, e, kde sú stanovené špecifické požiadavky. Takže máme tieto zákony a samozrejme ide aj o zharmonizovanie celej situácie, tak aby jednoducho tie požiadavky boli rovnaké, pokiaľ ide a tie pravidlá by boli rovnaké, pokiaľ ide o e, ochranu dôverných informácií. Ide o to, aby sa e, zabezpečila zároveň možnosť verejnosti skúmať tieto informácie a aby sa zároveň chránili, e, chránilo duševné vlastníctvo, ktoré je chránené rôznymi časťami európskej legislatívy. Ja e, v tomto smere budem vyvíjať e, maximálnu snahu, pretože si myslím, že tento návrh, o ktorom hovoríme, je obrovským krokom vpred, pokiaľ ide o transparentnosť a vôbec riešenie otázok dôvernosti informácií. Pani Rís takisto e, vznesla tie isté otázky o zadávaní štúdií Eh, autorom, eh, ghostwriting tzv. Čo s tým? Vynimočné štúdie e, nie je to e, nejako e, vylúčené z naš, našej iniciatívy, je to jednoznačne vo verejnom záujme. Chceme v tomto smere konať. A tiež chceme požiadať EFSU, aby tiež konala komisia má právo požiadať o vypracovanie dodatočných štúdí, pretože, ak vás môžem poinformovať, EFSA produkuje viac ako 400 správ každý rok a len v niektorých prípadoch sú isté kontroverzné, citlivé otázky, ako napríklad bisfenol, glyfosát, endokrinné disruptory, teda to sú témy, ktoré verejnosť znepokojujú. Samozrejme, komisia môže požiadať eh, v takomto prípade EFSU, aby vypracovala ďalšie doplnkové štúdie, aby sa eh, našli ďalší experti a v tomto prípade poskytneme samozrejme prostriedky na vyše 62,5 milióna eur každý rok na to, aby sa posilnili finančné kapacity agentúry EFSA tiež, aby eh, sa mohli nájsť aj dodatoční experti vďaka tejto finančnej podpory je možné e, zaplatiť 106 ďalších exper- expertov navyše. Myslím, že to je veľmi významný krok vpred, že sa tým posilní e, e, nezávislosť agentúry EFSA, taktiež jej kapacity a tiež možnosť hľadať a zamestnať ďalších expertov. Najvyššie pani Hozokam sa pýtala ďalej na otázky dôvernosti Už som e, na to odpovedal. Ale čo sa týka štúdií, to vám môžem povedať, že náš návrh umožňuje agentúre EFSA využívať všetky vedecky dostupné informácie z rôznych zdrojov, z rôznych štúdií a v prípade e, verejných konzultácií tam je možné zhromažte všetky štúdie, ktoré existujú celosvetovo a využiť ich v prípravných prácach a taktiež v diskusiách, ktoré predchádzajú štúdiám so všetkými zainteresovanými stranami. To je tiež veľmi významný krok vpred. Ako som už spomenul, často sa stretávame s mimovládkami. Mimovládky veľmi jednoznačne podporujú takýto náš návrh. Ďalej ste sa pýtali na očkovanie. Tiež na cezhraničné ochorenia zvierat. Tu nejde len o cezhraničné prípady, nejde tu o prepravu zvierat. Uvediem konkrétny príklad ochorenie, ktoré začalo v Turecku, dostáva sa do Grécka, do Bulharska, potom ďalšie krajiny Balkánu, a my máme efektívne nástroje očkovať náš dobytok, ale keďže toto ochorenie neprenášajú zvieratá, prenáša sa to inak. Nie je to len otázka prevozu zvierat. A toto ochorenie sa prenáša vektorom a samozrejme dá sa to čiastočne riešiť očkovaním, rôznymi inými opatreniami, ale netýka sa to, zúrazňujem, len E, prepravy zvierat. E, neznamená to, že keby sme zastavili prepravu živých zvierat, že by sa úplne predišlo takýmto prenosným ochoreniam. Vôbec e, to tak nie je. Súvisí s tým množstvo iných faktorov. Nejde tu len o zastavenie obchodu v tomto prípade. A plne súhlasím s vami, samozrejme, že musíme venovať pozornosť znižovaniu využívania antibiotík v polnospodárstve, ale aj tu sa spolieham na vašu podporu, že mi pomôžete uzavrieť legislatívu v veterinárnych liekoch. E, už sme v konečnom štádiu a vďaka tomu budeme schopní tiež regulovať e, prílišné využívanie antibiotík aj v živočišnej výrobe a tiež budeme môcť schopní viac presadzovať očkovanie zvierat. Pán Hojsling sa pýta na to, prečo nejdeme tým istým smerom ako agentúra EMA, čo sa týka legislatívneho rámca v oblasti liekov, prečo to neaplikujeme v oblasti bezpečnosti potravy. Už sme o tom hovorili aj dopodrobná v minulosti, ale medicína to je úplne osobitná oblasť, vzťahujú sa na ňu úplne osobitné požiadavky, nie je možné porovnávať veľkonočné vajce a vianočný stromček. Nemôžeme zavádzať tie isté pravidlá na úplne rôzne veci. Často o tom hovoríme, hovoríme e, o tom, aká je situácia v iných oblastiach, aj v kontexte agentúry EMA, aký platí legislatívny rámec pre nich, ďalej agentúra ECHA, ECDC a tiež EFSA Vnímame to tak celostne, e, skúmame výstupy všetkých agentúr. Myslíme si, že náš návrh je vyvážený, ambiciózny a naozaj nám pomôže posilniť e, schopnosti agentúry EFSA snahe zlepšiť transparentnosť, e, získať si späť dôveru a tiež budeme mať o mnoho efektívnejšie kontrolné systémy bezpečnosti potravín. Pani Dornano sa pýtala na E, činnosť výboru pre boj proti pesticídom. Myslím, že tento výbor je veľmi dôležitý v e, presadzovaní opatrení, e, ktoré sú potrebné na nápravu nedostatkov v legislatíve o pesticídoch. Mm, už sme mali možnosť hovoriť o tom aj s pánom Erikom a Andriu. Verím, že budeme úzko spolupracovať v prospech našich občanov Môžete si byť istí, že ide o reguláciu prostriedkov na ochranu rastlín. Teraz čakáme na prepracovanú verziu, to sa uzavrie do konca tohto roka a potom môžeme predložiť výsledky výboru PEST, aby aj výbor PEST to mohol prejednať, ako zlepšiť regulačný rámec v tomto smere, čo sa týka pesticídov a to vrátanie glyfosátu. Netýka sa to len glyfosátu však. Pani Milan sa pýtala na situáciu, ktorá súvisí s našim systémom bezpečnosti potravín a tiež aké rovania vedieme s krajinami, ktoré sú obchodnými partnermi EÚ. Viete, že keď rokujeme o obchodných otázkach, hovoríme aj o sanitárnych, fitosanitárnych požiadavkách, a neprejednávame otázku štandardov bezpečnosti potravín v Európskej únii. Nie je to téma, o ktorej by sa rokovalo s tretimi krajinami, tieto štandardy bezpečnosti potravín, ale ako viete, poskytujeme možnosť e, obdržať európske certifikáty, taktiež máme možnosť e, vyslať kontrolu audita, taktiež poskytnúť aj školenia pre, bezpečnosť, pre bezpečnejšie potraviny, tak aby aj e, tieto krajiny dodržiavali e, štandardy Európskej únie, aby v podstate skopírovali náš európsky systém a aby prispôsobili svoje systémy e, bezpečnosti potravín nášmu európskemu systému. A o to sa snažíme neustále. Myslím, že to je všetko v tomto prvom kole, pani predsednička. Áno. Teraz sa dostávame k druhému kolu, pán komisár. Ďakujeme za tieto odpovede. Teraz teda v rámci druhého kola by som chcela požiadať kolegov, aby sa obmedzili na jednu minútu vo svojom vystúpení. Najskôr pani Zomer. Renáte, nech sa páči. Ďakujem, pán komisár. Ja sa budem venovať e, tejto všeobecnej potravinovej legislatíve a hovorili ste o transparentnosti. Povinnosť zverejňovať štúdie, to by mohlo mať aj negatívne dopady na vlastnícke práva a mohlo by to brziť inovácie. Napríklad tak výrobca má dojem, že e, ak by mali zverejniť viac informácií ako ich konkurent z krajín mimo EÚ, bola by to konkurenčná nevýhoda. Ale komisia napriek tomu nevypracovala hodnotenie dopadov, aj keď vlastne e, mala povinnosť to urobiť. Prečo je to tak? Ďalej článok 39d vášho návrhu hovorí, že dôverné informácie na požiadanie môžu byť poskytnuté členským štátom a Európskom parlamentu, teda musia byť. To je dobre, ale chcem sa opýtať, ako chcete zaistiť, že dôverné informácie sa nedostanú k verejnosti, teda že nebudú um, schopné uniknúť. To je podľa mňa tá zásadná vec. Ešte ďalšia otázka k registru zverejňovania štúdií. Platí to aj spätne do minulosti, alebo až od dňa, keď to vstúpi do platnosti táto revízia? A ďalej, čo v prípade, že výrobcovia sa nebudú držať stanovených predpisov, budú nejaké sankcie? To, ak sa nemýlim, nie je stanovené. A čo E, dajme tomu so zadavateľmi v prípade spolupráce s krajín mimo Európskej únie, to sa predsa nedá nejako dokázať, ako to bude zaistená povinnosť zverejňovať výsledky. Ďakujeme. Pani Cabezon Ruiz. Gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne, ďakujem aj pán komisár. Budem hovoriť o digitálnom zdravotníctve. Ešte som si neprečítala to, čo komisia včera uverejnila Určite to bude zaujímavé, pokiaľ ide o aj výskum, aj prístup k pacientom v EU. Ale chcem povedať jednu vec. Samozrejme, pacienti majú byť v centre systému, ale netreba e, zabúdať ani na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Prečo? Samotný návrh sa snaží tie dáta e, posúvať e, ďalej, zdieľať z hľadiska klinického a ekonomického lepším spôsobom. Ale tento transfer dát treba sa povedať na to, že e, ide aj o to, aby bol garantovaný všeobecný prístup k zdravotníctvu pre európskych občanov. To je na prvom mieste že tento návrh, ktorý predstavuje ste nové výzvy v oblasti zdravotníctva, či to je digitalizácia, personalizácia zdravotníctva a tak ďalej, treba proste pamätať aj na verejno-súkromné vzťahy, pokiaľ ide o výskum. Ja viem, že to nie je vaša téma, výskum, ale súvisí to s tým a treba na to pamätať, aby naozaj tie systémy zdravotníctva boli trvalo udržateľné, aby mohli poskytovať tieto výhody našim občanom, aby boli na prospech naozaj väčšiny alebo veľkej väčšiny E, našich e, občanov, aby mohli mať všeobecný prístup k zdravotnej starostlivosti. Ďakujem, pani Krupa. Ďakujem, pán komisár. Ja by som sa chcela vrátiť tu k otázke očkovania. Už som sa na to pýtala v minulosti. Ako lekárka vieme, že sú dispozícii nové poznatky, ktoré sa týkajú fungovania nášho mozgu a tiež eh, aké sú hranice medzi eh, krvinkami a medzi mozgovými bunkami. Eh, ešte je toho ale veľmi veľa, čo nevieme, čo sa týka novorodencov, a ako sa vyvíja ich mozog, a ako sa vyvíja ich odolnosť. Možno by sme mali zakázať očkovanie novorodencov, možno by sme mali očkovanie začať až o niečo neskôr. Viem, že v niektorých štátoch eh, je eh, významne eh, znížená úmrtnosť novorodencov po takomto rozhodnutí. A moja druhá otázka, prečo je stanovený takýto aktuálny platný časový náramec? Je viac ako 12 očkovaní ročne naplánovaných pre dieťa. Prečo sú iné pravidlá v západnej a vo východnej a strednej Európe? Niektoré vakcíny sú, dajme tomu, povinné u nás v Polsku, nie sú pritom povinné e, v západnej Európe. Napríklad nechápem prepojenie medzi očkovaním a antimikrobiálnou odolnosťou. Niektorí dokonca spomínajú aj e, dobytochov, dobytka. Ja tu nevidím žiadnu súvislosť. Ďakujem pekne, pani Rís. Ďakujem. Aj ja sa chcem opýtať na očkovanie. E, konkrétna otázka ktorá sa týka e, neochoty e, očkovať. E, práve teraz prebieha týždeň očkovanie na európskej úrovni. Komisia sa chystá predložiť dnes, či dnes na obed alebo popoludní konkrétny návrh k otázkam očkovania. Kladiem si otázku, či by nebolo vhodnejšie e, urobiť to inak. 95 e, konkrétne e, v prípade rubeoli je miera očkovania do roka 2020 je stanovený takýto cieľ. Už sa to odsúhlasilo aj na úrovni EU, aj na úrovni Svetej zdravotníckej organizácie. 22 tisíc úmrtí v posledných rokoch, e, ďalej 11, e, konkrétne tisíc v minulom roku. Čo chcete robiť e, v tomto smere konkrétne? Je to uvedené v bode 18 a 19 nášho uznesenia z minulého týždňa. Hovorila som o prípadoch rubeoli. Čo teda chcete urobiť s tým, aby sa znížila táto neochota očkovať? Ďakujem pekne, pani Görling. Thank you. Um, I'd like... Ďakujem iba na úvod chcem povedať, že my ako Británia už pomaly nebudeme členom EÚ a chcem povedať, vážte si to, čo máte, pretože máme tu e, potravinovú e, e, legislatívu a ľudia vždy hovorili, že tie regulácie príliš veľa a zrazu si uvedomujú, že sa e, aj boja toho, čo sa môže stať teraz e, sa zistuje, že vlastne tá potravinová legislatíva v Európskej únii nakoniec nie je až taká zlá. Takže teším sa samozrejme na to, že sa veci budú zlepšovať, vždy je čo zlepšovať, ale teším ma, že nejaké radikálne zmeny nie sú potrebné. Čiže to je jedna vec. A potom mám konkrétnu otázku, pokiaľ ide rozpočet. Hovorili ste o navýšení rozpočtu 62 miliónov. Chcem sa iba spýtať, je to podmienené novým, e, novou potrebnou legislatívou, čiže budeme to byť vtedy, e, keď prejde táto nová legislatíva, ako môžeme potom e, garantovať ten zákon, ak, čo, čo sa stane, pokiaľ sa schváli nový predpis, ale rozpočet nebude schválený, pretože samozrejme ten pro, proces schválovania rozpočtov je teoreticky oddelený, takže viete mi k tomuto niečo povedať, ako to vyzerá s týmto navýšením rozpočtu. Ďakujem. Thank you. Uh, ďakujem pani Borzan, ďakujem. ďalej. Ďakujem. Pani Pracenčka, ďakujem, pán komisár, že ste prišli medzi nás. Mám otázku, pokiaľ ide o všeobecné, e, všeobecné potravinové právo a konkrétne pokiaľ ide o ten konkrétny e, fitness check, tzv. fitness check. E, mali sme tu rôzne škandály, či to bola tá salmonela, a podľa EFSI prípadov salmonely je v Európe čoraz viac, ten rast poprvýkrát za posledné e, roky, takže tých prípadov bolo viacero a európske občania sa pýtajú, či naozaj systém potravinového práva v EÚ naďalej funguje dobre. Chcem sa spýtať, e, či tieto prípady či ten, čo som ja spomínal, alebo nejaké iné, či boli spomenuté v tom fitness checku a či komisia pripravuje nejaké konkrétne kroky, ako do budúcna takýmto problémom zabraniť. Ďakujem pekne, to bolo stručné, to si cením. Pani Ajuso. Ďakujem. E, ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem pekne e, komisárovi za to, že sem e, prišiel, že nám prišiel vysvetliť svoje návrhy. Ja som si prečítala legislat perspektívu, e, pokiaľ ide o tie potraviny a zase je to pozitívne, samozrejme niektoré veci sa ešte zlepšiť dajú a čo je najviac dôležité je hlavná práca FC a to je vyhodnocovanie rizik. Naozaj liečiva to je druhá vec, ale chcem sa spýtať, e, mohli by sme mať nejaké postupy, štandardizované, homologizované postupy, pokiaľ ide o EFSA a EMA? Pretože samozrejme nie je to tá istá vec, ja by som povedal, možno ešte tie lieky liečiva sú dôležitejšie, ale to hodnotenie rizik to by malo byť aspoň istým spôsobom paralelné. Pokiaľ ide o autorské e, práva alebo vlastnícke práva e, podnikov, súhlasím to, čo podala pani kolegyňa Somer, podniky, ak majú dávať na trh nejaký nový postup, nový liek, novú potravinu v tomto prípade, e, potrebujú na to e, naozaj veľké investície, výskum, takže treba naozaj e, ten systém treba nastaviť tak, aby všetci boli chránení v tejto otázke. Ďakujem, ďalej pán Poč. Ďakujem. Teší ma pán komisár, že začína komisia e, uzatvárať tie problémy, ktoré tam boli v rámci potravinového e, práva. Vytvára sa tu e, dáme sa viaceré prvky, ktoré predtým chýbali a potom pre mňa dôležitá vec je zneužívanie tej výnimky zo strany členských štátov. Dávam konkrétny príklad. Dočasný zákaz neonikotinoidov, ten nikdy nevstúpil do platnosti mnohých členských štátov, pretože boli tam tie výnimky umožnené. To je iba jeden príklad. Aj výskum, ktorý sme e, vykonávali v súvislosti s mojou správou, mm, o tom jasne hovorí. Viem, že EF sa túto otázku hodnotí v prípade napríklad týchto látok, ale treba taký systematickejší prístup. Takže čo preto chce komisia spraviť? Ďakujem. Ďakujem. Môj zoznam sa tým pádom uzavrel, ale ešte sa hlasili ďalší kolegovia, ktorí tu neboli úplne od začiatku, takže ešte veľmi stručne pár ďalších otázok. Pani Širpírik, potom vy a potom vy a potom e, to uzavrieme. Nech sa páči, Ani. Ďakujem pekne. Ja sa chcem spýtať jednu vec, pokiaľ ide o ten program očkovania. Mali sme v Štrasburgu uh, uznesenie k očkovaniu a v Holandsku to bolo vnímané veľmi pozitívne, dokonca sa to dostalo na prvé strany novín u nás a spomína sa to, ako komisia teda rieši program očkovania, takže naozaj to je pozitívna vec, potešilo ma to. A chcem povedať, že treba poskytovať informácie, to je dôležité keď boli rozhlasové či televízne programy, e, tam sa povie, že niekto zomrel, antimikrobiálna rezistencia. Samozrejme, to všetko je prepojené, pretože pokiaľ nebudete s týmto bojovať a proti tomuto, tak budú ďalšie problémy. Takže ďakujem za to a v Holandsku určite na tomto budeme pracovať aj naďalej. Ďakujem pekne, ďalšia kolegyňa. Hm, ďakujem pekne, hovorí pani poslankyňa Melior. Ďakujem, že ste prišli, pán komisár, medzi nás. A mám e, inú otázku, ktorá tu teraz zatiaľ nezaznela. Komisia e, požiadala výrobcov alkoholických nápojov v rámci systému autoregulácie, ako budú tie informácie poskytované na e, etiketách a na obaloch, pokiaľ ide o kalorické hodnoty. Ja som návrhu je uvedené, že to bude buď na etikete alebo mimo, on a or off. A čo to presne znamená? My v rámci e, socialistov e, by sme boli radi, keby tie kalorické hodnoty boli priamo tam uvádzané. To je veľmi dôležité, aby to ľudia vedeli, pokiaľ chceme bojovať proti chorobom, proti obezite a tak ďalej v Európskej únii. Ďakujem. Ďalej pani Rivasi. Ďakujem pekne. Chcem povedať dve veci. Poprvé, teším ma, že komisia navrhuje vylepšenie, pokiaľ ide o transparentnosť štúdií. A ja mám jednu konkrétnu otázku. glyfosáty. Tam boli e, mnohé štúdie vykonané a boli označené za dôverné. Čiže e, tam je ten problém e, obchodného tajomstva. Buď sa povie, že tieto E, správy e, sú na EFSE a že týkajú sa všeobecného životného prostredia, zdravia a tak ďalej. V tom prípade majú byť verejne prístupné, pretože je možné, že nejaký e, výskumníci, alebo prípadne teda EFSA 10 týždňov zistuje, či tie údaje sú dôverné alebo nie a za ten čas budú obrovské zdravotné problémy, pretože čo to znamená dôvernosť štúdy v súvislosti s bezpečnosťou nejakého produktu. To sú vážne problémy potenciálne. A potom druhá vec, povedali ste, že sa tam budú zamestnávať nejakí ďalší ľudia a nejaké financie sú na to potrebné. Ale prečo na to nie sú nejaké financie od samotných podnikov na financovanie tohto? A potom mňa ďalšia vec, prečo tie e, v prípade očkovania nemáme farmakosinek, synetické štúdie alebo informácie. To znamená, že sa študujú metabolity v rámci ľudského tela. Všetky liečiva majú okrem látok na očkovanie tieto štúdie e, k dispozícii alebo zverejnené. Takže mali by sme aj takéto informácie v prípade každého, každej vakcíny dávať e, k dispozícii, si myslím. Ďakujem pekne. Takže to boli všetky otázky. Pre vás, pán komisár, nech sa páči, zareagujte. Ďakujem. Začnem s otázkou pani Somer. Vy ste spomínali článok 69D. Pardon, 39D. Ako chceme zabezpečiť, že nedojde k úniku informácií? Dôverné informácie budú dané k dispozícii Európskemu parlamentu ako inštitúcii na základe žiadosti. Európsky parlament musí zabezpečiť, že dôvernosť dokumentov je garantovaná. A treba pritom e, zabezpečiť dodržiavanie e, práv, medzinárodných práv na dôverné narábanie s dokumentmi. Pokiaľ ide o dopadové štúdie, komisia ráta s tým, že e, pravidla medzinárod, na medzinárodnej úrovni, pokiaľ duševné vlastníctvo sú nastavené dostatočne. Potom druhá otázka. Čo sa stane, ak žiadatelia nebudú splňať e, toto, túto požiadavku? Nebudú žiadne prípady retroaktívnych aktivít, alebo pokiaľ ide o tie nové povinnosti ale musíme zvážiť nejakú lehotu, e, ku ktorému datumu e, musia štúdie byť notifikované vo vzťahu k tomu registru. Treba to ešte vyjasniť. Pokiaľ ide o povinnosti žiadateľov, modality notifikácie budú zo strany EFSA, EFSA nastavené a nenotifikácia by pravdepodobne nepomohla e, žiadosti pokiaľ žiadateľ je mimo EÚ, samozrejme nemôžeme požadovať e, to isté, teda pokiaľ je notifikovaný mimo EÚ, ale spolupracujeme aj s OECD na tejto e, veci. A pokiaľ ide o pani otázku pani, otázku pani Carbeson, prístup k pacientom, garantovanie univerzálneho prístupu zdravotníctvu, k zdravotným službám, zdravotníckým službám, súhlasím s vami, že ten klinický rozmer v tom hodnotení je veľmi dôležitý. Malo by to byť aplikovateľné vo všetky členské štáty EÚ, pretože ide o prístup k všeobecnému zdravotníctvu, bez hľadu na to, kto je daný pacient, či je port- z Portugalska, alebo z Nemecka, alebo z Litvy. Ten eh, návrh, ktorý dávame my, ten garantuje všeobecný prístup k zdravotníctvu. Ale samozrejme niektoré krajiny sú proti tomu. Uvidíme, ako to nakoniec vyriešime. Budeme ešte rokovať s radou, aj s parlamentom. Samozrejme súvisia, to, súvisia s tým aj otázky ekonomické, sociálne a o tých majú rozhodovať členské štáty. A takisto si spomínali otázku súkromno-verejných vzťahov, pokiaľ ide o výskum, pokiaľ ide o výrobu zdravotníckých pomôcok a tak ďalej. A ja s vami súhlasím, áno, je to citlivá téma. Treba sa na ňu veľmi obozretne pozrieť, aby nedošlo k, záujmu, k konfliktu záujmov, aby celý proces bol transparentný, aby sa tento potom to odkontrolovať, aby súkromné záujmy neboli nad verejnými. Pani Krupa spomínala uh, e, i sa obavy v súvislosti s očkovaním. Ja chcem povedať ako lekár, rovnako ste aj vy, lekárka, ja vám musím povedať, nerozumiem vašej otázke. Chcete vidieť celé cintoriny neočkovaných detí? Uh, nezaočkovaných detí, keď sa pozriete na históriu e, zdravia, prečítajte si nejaké e, knihy a aké dôležité očkovanie je. Keď tomu nerozumiete, tak ja vám s tým e, nedokážem e, pomôcť. Máme na to aj Európske centrum ECDC. Vy ste sa... Prepačte, pán komisár, vy ste asi neporozumeli mojej otázke, také som ja niečo vôbec e, nepovedala. Ja som hovoril o tom, že očkovanie by mohlo byť posunuté na neskôr e, po druhom alebo po treťom mesiaci. O tom som ja hovorila. Aha, dobre, v poriadku. Čiže otázka načasovania e, očkovania e, malých detí, o tom nediskutujeme tu v parlamente, treba e, diskutovať s imunológmi, s pediatrami, e, s lekármi, čiže to nie je tá téma, o ktorej tu dnes hovoríme. Samozrejme, kalendár, o tom sa dá hovoriť. Niekto to má povinne nastavené, niekto nie. Tie kalendáry sú odlišné. My iba navrhujeme možnosť harmonizácie tých kalendárov, pretože niekedy v Európskej únii už teraz uh, máme situáciu, kde ľudia cestujú z jednej krajiny do druhej, máme tu e, nakoniec veľmi 70 miliónov ľudí, ktorí e, pracujú v jednej krajine, nie, možno žijú v druhej, alebo pochádzajú z druhej, e, alebo predtým žili v druhej a tá vakcinácia v jednej krajine možno ešte nemala byť, druhej už mala byť, takže potom z toho vyplýva, že niekedy nie sú zaočkovaní ani tam, ani tam, to už je veľký problém. Situácia oproti 20 rokom dozadu je odlišná. Schengen, ľudia cestujú a mali by sme v tomto zmysle e, aspoň zvážiť možnosť harmonizácie alebo korelácie e, týchto očkovacích kalendárov, aby sme chránili zdravie našich detí a to isté samozrejme aj farmakokinetické štúdie. Ja si váš návrh e, pozorne prečítam a spýtam sa kolegov, ako je to, alebo v všeobecnosti farmakokinetické štúdie, tie sa týkajú liečiv, ale to si ešte v každom prípade naštudujem. Podľa mňa to nie je nič e, nové. Treba to spraviť, pretože vakcíny sú veľmi prísne kontrolované, sú tam klinické testy, autorizácia, dvojitá kontrola, kontrola EMA, kontrola VHO, naozaj to veľmi prísny režim kontrolovania a tie vedľajšie účinky tam platí to isté. Tiež samozrejme sú e, prioritou, ako to riešiť a tak ďalej. Čiže bezpečnostné požiadavky, pokiaľ ide o vakcináciu, samozrejme myslíme na to, ale pozrieme sa na to bližšie a dám vám vedieť. Potom bola tu otázka rezistencie v súvislosti s očkovaním. Členské štáty súhlasia s tým, že nejaké cieľe by sme mali mať, ale VHO tiež má veľa cieľov a my máme povinnosť pre členské štáty EÚ, aby osýpky neboli vôbec prítomné na území našich krajín, ale bohužiaľ situácia sa zhoršila. Je to naozaj, keď tak eh, poviem, hamba, E, že ako to s osýpkami u nás dnes vyzerá. V Brazílii osýpky nemajú a v Portugalsku sú. To je hrozné. Čiže my navrhujeme konkrétne nástroje, ako situáciu zlepšiť, aby sme v Európi naozaj e, splňali tieto požiadavky VHO. A pani Girling sa nás pýtala, e, pokiaľ je ten rozpočet, samozrejme nový rozpočet závisí od novej legislatívy. Je to prepojené. V tom novom MFF je to prepojené. Diskusie e, prebehli a prebiehajú naďalej, takže uvidím, ako to skončí, ale treba súhlasiť rozhodne e, s tým, že najprv treba sa dohodnúť, treba mať Šiel by som dohodu na to, aby takto mohlo prebehnúť, ako to my predstavujeme. Pani Borzan. E, vaša otázka fitness, fitness checku, k tým ďalším veciam, ktoré ste spomínali, takto ide o to, aby tá legislatíva bola efektívna. Ale pokiaľ hovoríme o nejakých podvodoch, to je zase odlišná téma. E, my sme aj po tom prípade, ktorý ste vyspomínali, e, prijali isté opatrenia, a situácia sa zlepšuje. Výsledky predstavíme na jeseň, ako to vyzerá v tomto konkrétnom prípade potravinových podvodov. Požiadame členské štáty, aby tento, tento nominačný plán potom implementovali. A teda na jeseň, ako som povedal, to prezentujeme pani Ajuso. To bol ten eh, prípad Fipro, eh, naša tá predchádzajúca otázka. Teraz pani Ajuso, ja som v zásade zareagoval na čo ste sa vypýtali, ešte keď som reagoval na pani Somer. S vami súhlasím každopádne, že naozaj potrebujeme viac možno hovoriť, detálnejšie hovoriť o niektorých konkrétnych prípadoch, ale teraz naozaj sa treba pozrieť na tie detaily a na to, ako môžeme posilniť naše návrhy. Sme otvorení, pokiaľ je diskusiu s Európskym parlamentom, aj s radou. Pavel Poc, vy ste sa pýtali na výnimky. Naozaj, máte pravdu, nie je to ľahké, situácia je dosť komplikovaná, čiže plne súhlasím. Máme jasnú predstavu, pokiaľ ide o niektoré krajiny, máme čísla, ktoré ukazujú, že niektoré krajiny vy, naozaj využívajú takéto e, výnimky veľmi príliš častým spôsobom, čo nie je v poriadku. Začali sme s nejakými e, aj vyhodnoteniami niektorých krajín v tejto veci. A vy dobre viete, že pokiaľ ide o pesticídy, to je legislatíva, na ktorej sa pracuje a aj daný výbor sa na to ešte pozrie, my odprezentujeme potom tie výsledky a uvidíme, akým spôsobom tieto otázky tých výnimiek nadmerne alebo nevhodne používaných výnimiek budeme e, riešiť. Zatiaľ to neviem povedať, ale budeme sa e, snažiť. Madame E, pani Šergerik. Súhlasím s vami, že nové odporúčania rady ohľadom zlepšenia efektívnosti vakcinácie, to by mohol byť krok vpred. No a potom alkoholické nápoje. Áno, moje. Moja odpoveď je jednoduchá. Treba sa riadiť e, legislatívnymi požiadavkami o informovanosti zákazníkov, nutričné komponenty, kalórie a prísady samozrejme. Konzum- e, spotrebitelia by mali byť informovaní, ale teraz vám ešte neviem povedať, čo sa navrhne. Teraz je fáza hodnotenia. Predložia sa výsledky hodnotenia, potom budú nasledovať rozpravy a uvidíme, ako e, plníme svoje povinnosti e, zakotvené v legislatíve ochrany spotrebiteľov. Samozrejme, ja by som bol za to, aby tie informácie o kalóriách a prísadách boli. Nie je dôvod na to, aby neboli takéto informácie poskytované bez ohľadu na typ nápoja. Ďalšia otázka sa týkala robustnosti štúdií. Komisia takisto um, umožňovala, eh, takisto eh, uvažovala o možnosti zadávania štúdií EFSA ohľadom vydávania eh, povolení na uvádzanie na trh EFSA robí obrovský e, počet, alebo vyhodnocuje obrovský počet e, štúdií mm, a robí to e, pravidelne. Samozrejme, je tu problém s tým, ako vybrať z konkrétne laboratória z toho počtu, ktorý je vyše 400 na vykonávanie takýchto vyhodnotení. A myslím si, že som tým dokončil všetky odpovede na všetky otázky. Uh, uh, Možno, že by ste sa, pani poslankyňa, mohli vrátiť k tej otázke Eh, hovorila som o chýbajúcom posúdení vplyvu ohľadom revízie platného potravinového zákona. Komisia by mala urobiť eh, posúdenie vplyvu. Ak, musíme praco- ak by sme museli pracovať bez takého základu, mohlo by to mať eh, nežiaduce dôsledky. Chýba takéto posúdenie. Prečo komisia také posúdenie vplyvu nevypracovala? Dobre, Ak teda dovolíte, samozrejme, diskutovali sme o týchto otázkach, uberať sa cestou posúdenia vplyvu v prvom rade, ale tu je otázka dôvernosti, e, tam e, v otázke dôvernosti a transparentnosti nepotrebujeme posúdenie vplyvu, lebo to sa netýka cien a nákladov. Tu ide o možnosti riešiť primeraným spôsobom e, otázky dôvery, vedeckosti a, a ide o to, že kom, o princípy dôvernosti sa musia uplatňovať primeraným spôsobom. Tu máme v legislatíve ešte medzery, situácia nie je úplne jasná, ale toto nevyžaduje teda to, o čom hovoríte, posúdenie vplyvu. Ďakujem, pán komisár, za všetky odpovede a za čas, ktorý ste nám venovali. Myslím, že to bola veľmi plodná výmena názorov s členmi nášho výboru. A ako obvykle e, vás e, s veľkým potešením e, samozrejme pozývame už na ďalšie stretnutie. A samozrejme máme v úmysle stanoviť si jednotlivé priority. Ďakujem pani E, predsednička, ďakujem kolegyne a kolegovia. E, som rád, že spolupracujeme, pretože máme za cieľ dokončiť e, naše návrhy ohľadom HTL a potravinový zákon. To chceme dokončiť do júna 2019. Ďakujem vám. Okay, very well, my... Takže hm, máme troška skos 10 minút, kolegyne a kolegovia. Začneme bodom 22 na programu rokovania, to je implementácia e, balíku obehového hospodárstva, možnosti e, pokiaľ ide o rozhranie medzi chemickými produktmi a e, legislatívou ohľadom e, ohľadom e, odpadu, takže dám slovo pani e, spoluspravodajkyni, ktorá tu nahrazuje kolegu pani Švejder. Takže ja by som chcela načetnúť hlavné problémy, nedostatok informácií, pokiaľ ide o látky, ktoré predstavujú problémy, potom prítomnosť takýchto látok v recyklovaných materiáloch, nedostatok jasnosti, pokiaľ ide o hm, materiály, ktoré už sa nepouž- nepovažujú za odpad. A potom e, problémy pri aplikácii európskych metód na klasifikáciu odpadu a pre recykláciu, a následne na recykláciu a e, potom teda materiály obsahujúce e, druhotné súroviny, Európska komisia musí zabezpečiť, že nebezpečné chemické látky sa nedostanú do toho cyklu a e, obehovom hospodárstve sa pri e, konštrukcii výrobkov alebo výrobe výrobkov s týmto musí rátať potom implementácia legislatívy pre e, odpad e, samozrejme nesmie byť takou veľkou výzvou pre malé a stredné firmy. Musí sa zabezpečiť spravodlivá konkurencie a napokon e, výrobky, ktoré sa spracúvajú v Európskej únii, by nemali byť znevýhodňované v porovnaní s dovážanými výrobkami. Potrebujem viac infor- e, výmeny a informácií a koordinácie medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o kritériá, ak budeme mať lepšie materiály, materiály, ktoré sa opätovne využívajú. To bude pozitívne pre nás, pre všetkých. A takisto ešte chcem povedať niečo z osobného pohľadu. Pán predseda, predsedajúci, e, ide tu o potrebu e, e, agronomických a environmentálnych kritérií, pokiaľ ide o zvieracie a organické výrobky a to teda v súvislosti s prítomnosťou takých, takých látok, o ktorých hovoríme. Napríklad koncentrácie minerálov v, v hnojivách a ich vplyv na životné prostredie. Nemôžeme dosiahnuť zelené hospodárstvo, ak budeme považovať organický zvierací odpad ako obyčajný odpad. Musíme teda naďalej rozlišovať medzi eh, prirodzenými hnojivami a umelými hnojivami. Sú oblasti v Nemecku, ktoré napríklad neuznávajú legislatívu EÚ, pokiaľ ide o klasifikáciu niektorých e, typov e, hnojiv ako odpadu. Je celý rad e, živočíšnych hnojiv, ktoré sa môžu používať. Sú tam určité koncentrácie minerálov. Toto takisto treba zohľadňovať. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ďakujem. A teraz za skupinu SND, pani Kademach, prosím. Yes, thank you very much. A, áno, ďakujem veľmi pekne. Ja tu hovorím za Kristos e, Moze, našho spolu e, spravodajcu SED, ktorý ktorá to nemôže byť, ale verím mi teda, že budem tlmočiť dobre jej slova návrh e, uznesenia, o ktorom dnes hovoríme, sa týka veľmi zložitej, ale veľmi dôležitej otázky prechodu na skutočne obehové hospodárstvo. My veľmi oceňujeme návrh uznesenia, tak ako sa prezentovalo dnes a myslíme si, že predstavuje vysoké ambície. Vnímame to ako základný bod. To znamená, že najjednoduchšie a najbezpečnejšie e, je zabezpečiť, aby sa občania nevy, aby občania nevystav, nevystav, aby neboli vystavovaní týmto nebezpečným látkam a to sa dá zabezpečiť len tým, že jednoducho zabezpečíme, aby sa nedostávali do, do e, e, obehu a to e, vďaka samozrejme určitým pravidlám nastaveným pre hospodárske subjekty a to by mal byť prvotný cieľ pre komisiu. A samozrejme, e, obehové hospodárstvo nemôže byť na úkor e, ľudského zdravia, zdravia zvierat a elementálnych štandardov. Treba takisto pripomenúť, že produkty v obehovom hospodárstve majú mať dlhšiu životnosť, než je to dnes a majú sa používať tak, aby sa a e, konštruovať tak, aby sa dali ľahko opravovať a recyklovať. V obehovom hospodárstve samozrejme je dôležitá aj vyššia miera informovanosti pre spotrebiteľov aj priemysel, a to pokiaľ ide o celý dodávateľský reťazec. Takže eh, chemikálie, o ktorých nemáme dostatočné a úplné informácie, by nemali byť vpustené do tohto, do tohto obehu. A bez tohto eh, princípu nemôžeme dosiahnuť eh, dôveru v obehové hospodárstvo v plnom rozsahu. Ehm, takže ide o to, aby sa vyrábali produkty z týchto ehm, opätovne používaných ehm, materiálov. A mm, tu je niekoľko bodov veľmi dôležitých pre nás. E, v prvom rade primárne a sekundárne súroviny by mali e, podliehať rovnakým pravidlám a výnimky z tohto princípu by mali byť maximálne obmedzené, pretože to je prekážka pri prechode na obehové hospodárstvo. Po druhé, treba zabezpečiť, že uplatňovanie legislatívy pre chemikálie a produkty e, cezhranične aj na vnútornom trhu by sa skutočne mali aplikovať. Ide o zabezpečenie čo najvyšších štandardov e, pre ochranu zdravia obyvateľstva. Napokon veľmi sa tešíme na to, aké odpovede má Rada a komisia na otázky, ktoré sme e, formovali včera na pôde tohto výboru. Ďakujem veľmi pekne a nevidím, že by sa nikto ďalší za EKR hlasil. Pán, pán Škrlec, za zelených, prosím. Áno, ďakujem, pán predsedajúci, kolegyňa a kolegovia. Ale toto je jeden z kľúčových e, krokov na to, aby sme zabezpečili prechod e, k obehovému e, hospodárstvu. My sme mali rôzne obavy a bohužiaľ tie obavy sa v mnohých prípadoch naplnili napríklad e, recyklácia plastov. E, je tu síce odhodlanie e, zlepšiť situáciu a hľadať normatívne riešenia, ktoré sa týkajú týchto procesov recyklácie. A pokiaľ ide o zákaz dovozu zo strany Číny na dovoz plastov je vynikajúcou príležitosťou pre spracovateľov odpadu v Európe. Ale je mnoho nových čín, tak povediac, ktoré e, e, už čakajú na túto možnosť dovážať v Turecku napríklad e, alebo Malajsko. Nemôžeme ale tvrdiť, že žijeme v obehovom hospodárstve, kým naše toxické odpady vyvážame do tretich krajín. Na uznesenie by sa malo zlepšiť tak, aby všetky látky, ktoré predstavujú vysoké veľkú problematickosť e, boli e, teda e, takto a nie len tie, ktoré sú na tom zozname, všetky kancerogénne a ďalšie toxické látky, ktoré predstavujú nebezpečenstvo, by mali byť považované ako mali byť teda považované z látky, ktoré skutočne predstavujú takéto nebezpečenstvo. Ehm, Hospodárske obehové hospodárstvo samozrejme kladie veľký e, dôraz e, na udržateľnosť a kompatibilitu s životným prostredím. Takže my sa musíme snažiť o maximálnu snahu e, recyklovať. Ďakujem, pán Škrlák. Pani Borlán, prosím. Ďakujem. A ja vítam e, oznámenie komisie a pracovný dokument ohľadom e, rozhrania medzi chemick- e, legislatívou pre chemikálie a odpad. Ja si myslím, že tu identifikujeme rôzne prekážky pri skutočnom naplňaní cieľov obehového hospodárstva. A samozrejme, tieto otázky možno nie sú až predmetom takého um, záujmu verejnosti ako um, tie uh, otázky, ktoré sa týkajú prísľubov obehového hospodárstva. Takže ide o to, aby E, politici zabezpečili, e, že sa nebude o, o obehom hospodárstva len hovoriť a pripravovať sa to, ale a že to bude skutočne realizovateľné v súlade s platnou legislatívou. Takže treba riešiť tieto otázky implementácie, implementácie a kom, vyzývať komisiu na to, aby stanovila priority napríklad v oblasti e, hm, takých vecí, ktoré predstavujú problémy pre obehové hospodárstvo, vrátanie odpadov a nebezpečných e, tok a tak, aby skutočne tie produkty v obehovom hospodárstve boli dlhodobo používateľné, e, opakovateľne používateľné, opraviteľné a recyklovateľné a aby e, toxické látky neboli v žiadnom prípade prítomné v e, výrobkoch a samozrejme otázka sekundárnych surovín predstavuje e, problémy, pretože e, sú v nich prítomné toxické látky a je ťažké ich niekedy identifikovať. Takže je treba e, sa snažiť o dosiahnutie absolútne netoxických výrobných cyklov. No a potom je to otázka toho, ako sa tieto látky dostávajú do výrobného cyklu a ako sa budú sledovať a ako sa e, sprístupnia relevantné informácie tým, ktorí zabezpečujú recykláciu a aj verejnosti. Treba skutočne myslieť dopredu a zabezpečiť, že produktovný dizajn e, v budúcnosti nebude vytvárať rovnaké problémy. A ešte pokiaľ ide o plax, plasty, a stratégiu v oblasti e, plastov. Treba sa e, zamerať na e, zníženie objemu používania takýchto produktov v každodennom živote. Si vieme, používame veľké množstvo a vidíme, a aké problémy to vlastne predstavuje aj do budúcnosti. Ďakujem vám a teraz spravodajcovia. Pani Perik? Áno, ďakujem, pani predsedajúci. Ja som ešte zabudla na jednu dôležitú vec. Vypočula som si e, kolegyňu mm, a chcem povedať, že aj jednotlivci prichádzajú s e, veľmi zaujímavými návrhmi na e, výrobu napríklad e, čistého, čisté nafty z plastov. Myslím si, že by sme mali vytvoriť priestor aj pre tieto návrhy, aby sme dosiahli um, tieto ciele. Ďakujem vám za príležitosť vysloviť sa. A teraz komisia. Pán Saudaskas, uh, Envy, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. A ďakujem uh, za to, že ste zaradili tento bod na program rokovania. E, táto iniciatíva možno neprilákala e, tak veľkú e, pozornosť ako tá otázka a iniciatíva pre plasty, keď sme s ňou prišli v minulosti, to je pravda. Ale keď sa vrátime k obehovému hospodárstvu a príslušnému e, akčnému plánu, ako sa navrhol v roku 2015, všetky tie ciele, ktoré sa vtedy stanovili, sú relevantné pre túto činnosť. A to napríklad, keď sa e, pozriete na ten model obehového hospodárstva, kde sa zachováva v podstate hodnota materiálov e, v rámci produktov a kladie dôraz na minimalizovanie odpadu, tak to je v podstate to, na čo je zameraná táto činnosť, rozhrania medzi legislatívou, pretože nemôžeme zachovať hodnotu niečoho, ak je to zastarané alebo neželateľné vzhľadom na prítomnosť nebezpečných látok alebo látok, ktoré nakoniec sa ukážu ako nebezpečné v procese vyhodnocovania, kým je ešte stále produkt na trhu. Alebo na druhej strane otázka recyklovateľnosti. Samozrejme, môže takisto utrpieť, ak sú takéto látky prítomné. Zároveň, keď nepoznáme zloženie takéhoto výrobku, no tak potom nemôžeme e, hodnotným spôsobom zabezpečiť e, recykláciu. No a potom e, akčný plán pre obehové hospodárstvo hovorí takisto aj o tom, že roli jednotlivých aktérov v tom hodnotovom reťazci nie sú zosúladené. Takže treba nastoliť rovnováhu a práve o to nám ide. No a v e, oznámení ako takom aj v pracovnom e, dokumente útvarov uvádzame príklady toho, kde, tak, kde, kde takéto potenciálne konflikty alebo nezúrovnalosti môžu existovať a kde treba urobiť rozhodnutia. A tie rozhodnutia niekedy možno môžu byť prekvapivé e, z toho eh, pohľadu, že eh, niektoré látky sa možno dovolia v niektorých produktoch, eh, aby, aby sa zachovala jednoducho dlhšia životnosť takýchto produktov, alebo aby tieto produkty ešte mohli byť na trhu. Spomeniem tu prípad elektroniky. Napríklad dovolilo sa, aby náhradné diely niektorých výrobkov, vrátane elektrických bicyklov a podobne, mohli obsahovať takéto, e, takéto látky, aby jednoducho tie produkty, ktoré už na trhu sú, mohli trvať dlhšie. Takže my musíme hlbšie a obširnejšie e, sa zaobrať všetkými dôsledkami, e, ktoré to má a aké rozhodnutia treba urobiť. Niečo už sa urobilo a myslím si, že aj tento výbor bol veľmi aktívny napríklad v oblasti legislatívy pre odpad a tam sú veľmi dobré ustanovenia, napríklad pokiaľ ide o povinnosť dekontaminácie, alebo napríklad ten e, prvý cieľ e, v oznámení o rozhraní a to je e, vysledovateľnosť látok a povinnosť subjektov registrovať tie látky, ktoré predstavujú vysoké riziko a ktoré treba v každom prípade notifikovať e, podľa článku 53 REACH. A musí sa to robiť centralizovaným spôsobom a poskytovať tieto informácie e, rizikujúcim subjektom. V opačnom prípade e, to bude neefektívne. Takže Mm, potom je tu ten e, štvrtý e, e, problém, a to je klasifikácia odpadu. Mm, pred dvoma týždňami komisia zverejnila veľmi podrobné usmernenia ohľadom klasifikácie odpadu a to je činnosť, ktorá sa uberá všetkými smermi vo všetkých členských štátov Eh, alebo rôznymi smermi, pretože v niektorom členskom štáte určité typy odpadu sú považované za nebezpečné, v iných nie. A teraz je otázka, ako, ich, eh, ako s nimi vlastne manipulovať, nakladať s nimi, ako ich eh, prevážať a podobne. Takže toto sú veľmi jasné a veľmi praktické výzvy a problémy, ktoré sme identifikovali v priebehu konzultácií s subjektmi, spoločnosťou, Um, členskými štátmi, a zainteresovanými stranami a tie treba vyriešiť a my sme sa na to zaviazali. Takže určite to bude ešte nejakú dobu trvať, e, bude treba nastaviť určitú rovnováhu, ale my sa skutočne tešíme na túto činnosť v nasledujúcich, povedal by som, 24 mesiacoch, pretože sme slúbili, že prídeme s riešením, a že sa pri najmenšom sna- budeme snažiť do konca roku 2019 nájsť riešenia, no a pritom budeme potrebovať e, vaše usmernenia a také usmernenia, ktoré majú podobu uznesenia, e, samozrejme takisto vítame a ešte taký návrh o, ohľadom e, tohto. E, Napríklad, pokiaľ ide o medzinárodné dohovory, napríklad Rotterdamský dohovor alebo Bazilejský dohovor, navrhoval by som, aby ste v tom uznesení takisto uviedli aj štokholmské uznesenie, lebo tam ide o systém znečišťujúcich látok a to je takisto relevantné. Takže mm, týmito slovami končím. Ďakujem vám veľmi pekne a tešíme sa na spoluprácu na tejto téme. Ďakujem pekne. Čo sa týka časového rámca, lehota na pozmeňujúce návrhy bola stanovená na 2. mája o 11. hodine. Vo výbore ENMY sa bude hlasovať 21. júna a v pléne pravdepodobne v júli tohto roka. Prejdeme i hneď ďalej k bodu 23 nášho programu. Ide o ochranu vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľa pred negatívnymi dôsledkami nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami. Neviem, či sa niekto za EPP chce vyjadriť, e, kto by nahradil pani Zomer. Nemáme nikoho. Za SAD sa vyjadrím ja po český Nezákonný obchod so zvieratami, spoločenskými zvieratami a pretrvávajúcim problémom vnútorného trhu Európskej únie. Zneužíva sa, že v niektorých členských štátoch vrátane Českej republiky existujú o mnoho nižšie náklady spojené s chovom psov, mačiek a iných zvierat alebo iné štandardy pravidelnej dobrej životné podmienky. Dochádza k obchádzaniu smernice rady 92-65, ktorá by sa mala uplatňovať pri komerčných presunoch zvierat do iných častí únie. Taktiež sa neuplatňuje identifikácia, registrácia ani očkovanie zvierat, taktiež dochádza k ohrozeniu verejného zdravia a tiež dochádza ku klamaniu zákazníkov. Podľa štúdií mimo vládok a neziskoviek sa vďaka prepracovanému systému množiarní existujúcich distribučných sietí a taktiež e, vzhľadom na čoraz väčší výskyt predaj na internete nelegálnych chovateľia môžu prísť k ročnému zisku až do výšky niekoľkých miliónov korún za tieto peniaze sú ochotné pristupovať e, tieto subjekty k falsifikácii dokumentov zvieratá z ich stanice, žijú v veľmi zlých podmienkách, dlhodobo majú zdravotné problémy a vysoké riziko úmrtnosti. S kolegami preto predkladáme tento návrh uznesenia Európskeho parlamentu, v ktorom chceme vyzvať Európsku komisiu, členské štáty k nasledovnému. Poprvé, Riadna identifikácia a registrácia mačiek a psov, to musí byť prvým krokom v boji proti nelegálnemu obchodu, ďalej po druhé. Vytvorenie medzisektorálneho akčného plánu, kde sa budú jasne definovať zodpovednosti všetkých aktérov, ďalej po tretie zlepšenie kontroly a vymáhania európskej legislatívy a po štvrté spolupráca a lepšia komunikácia medzi členskými štátmi, ktoré by mohli priniesť vyriešenie tohto problému. Na záver by som sa rád poďakoval tiež českým neziskovkám za spoluprácu na tomto návrhu, konkrétne ochrance zvierat, nadácie na ochranu zvierat, Liga za eh, právo zvierat Animal Eye a tiež Animal Dog and Cat Alliance a Dog Trust. A teraz Pán Ek za GUE, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za váš úvod. Možno by som to mohol doplniť. Žiaľ, predaj domácich zvierat, spoločenských zvierat v Európskej únie je obrovským obchodom a zapája sa do neho mnoho nezodpovedných zločincov a to má za následok, že mnoho zvierat E, sa chová v takýchto nehodných podmienkach. Mačky a psy žijú v nehygienických e, podmienkach. Väčšina z nich nie je primerane zaočkovaná, sú choré tieto zvieratá, keď sa predávajú. Ako ste už povedali, internet je pri celosvetovom obchode čoraz významnejšou platformou. Je to vlastne ideálna platforma na predaje, tak aby sa dosiahli miliónové zisky a to dokonca nezdanené Aktuálna legislatíva stanovuje síce, že sa musia e, registrovať chovatelia a predajcovia, ale je to príliš nejasné a je tam mnoho medzier tejto legislatíve. Preto e, chceme požiadať o verejne e, prístupnú európsku databázu, tak aby sme zaplnili tieto medzery v pravidlách obchodu. Vyžaduje si to celoeurópske pravidlá, akčný plán, aby sme zastavili tento obchod s cieľom ochrany zvierat, spotrebiteľa aj verejného zdravia. Vyžaduje si to jasné zákony na to, aby bola zverejnená totožnosť predajcov aj chovateľov, aby sa to dalo overiť a tiež legislatíva, ktorá určuje podmienky chovu a taktiež zdravotnú strežlivosť je veľmi jasne. Komisia podľa mňa príliš dlho váhala s takouto legislatívou, aby sa zakročilo proti týmto podmienkám. A preto je naozaj najvyšší čas, aby sme tento čierny trh so spoločenskými zvieratami naozaj zrušili. Ďakujeme pekne. A teraz za FDD pani Rít. Nech sa páči. Ďakujem. Toto je vážny problém, ale naša politická strana sa nechce uberať cestou pasov pre spoločenské zvieratá je na jednotlivých členských štátoch podľa nás, aby zaviedli licencie tak, aby predajcovia šteniatok a mačiatok a tiež ich chovatelia, ale aj iných e, zvierat cieľom predaja, aby museli sa podrobovať kontrolám, registrácii, aby museli mať licenciu na túto svoju činnosť a tiež, aby mali prostriedky pre overenie, či sú kvalifikovaní na chov týchto zvierat, či sa o nich dokážu náležite starať. A tiež, aby tieto zvieratá museli e, byť e, v vhodnom zdravotnom stave. Domnievame sa, že teda členské štáty by mali zaviesť takéto opatrenia do praxe, nie z úrovne EÚ. Ďakujeme. Ešte niekto, prosím? Nie. Dostáva teda slovo za komisiu pán Fixo za Degesante. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie zúčastniť sa na tomto stretnutí. Vyjadrím sa veľmi stručne. V súčasnosti pracujeme na implementácii legislatívy o zdraví zvierata. Parlament a rada to schválili 9. marca 2016 a naša konečná lehota je stanovená na apríl 2021 keď všetky tieto nové ustanovenia by sa mali dostať do praxe. Legislatíva o zdraví zvierat stanovuje rozdielne možnosti e, ako doplnok aktuálnej legislatívy. Vychádza sa doposiaľ zo smerníc, pričom tento nový doplnok má povahu nariadenia, ale tiež by sme mali zohľadniť, že parlament zaviedol isté brzdy, čo sa týka um, práce v oblasti spoločenských zvierat, pretože článok 277 to legislatívy o zdraví zvierat jasne stanovuje, že aktuálne pravidlá o nekomerčnom presune spoločenských zvierat musí ostať v platnosti do roka 2026. A preto v súčasnosti to nie je súčasťou nášho zoznamu priorít. Na to máme teda lehotu do roka 2019, nie do roka 2026. Čo sa týka chovu a registrácie, e, táto nová legislatíva ponúka nové možnosti, ako som už povedal, umožňuje rozšíriť povinnosť registrácie na tieto e, subjekty, ktoré sa venujú e, intraeurópskemu obchodu na komerčnom základe, ale naďalej zostáva problémom a ťažkosťou vysledovať všetky súkromné domácnosti, pretože tie sú osobitne vylúčené z tejto legislatívy, nepodliehajú týmto povinnostiam. To je teda oblasť, e, ktorá sa veľmi ťažko reguluje vo forme legislatívy o e, zdraví zvieratá, Mohlo by sa to pokryť v iných návrhoch, dajme tomu, čo sa týka online predaja a podobne, ale z pohľadu zdravia zvierat eh, sa to veľmi ťažko reguluje. Ešte by som rád pripomenul, že máme nové nariadenie o oficiálnych kontrolách. Aj tu sa venuje pozornosť eh, presadzovaniu týchto pravidiel a na tomto základe už presadzujeme aj požadované delegované vykonávacie akty, tak aby členské štáty mohli vykonávať efektívne oficiálne kontroly, či sa plnia pravidlá a či sa zákon dodržiava. Nemôžeme sa k tomu vyjadriť nejako podrobnejšie v tejto chvíli. Nesnažíme sa znovu vynájsť koleso týmito pravidlami. Isté, že ešte stále platí, že členské štáty e, majú povinnosť e, konať v oblasti obchodu. Ja som požiadal našich e, kolegov z obchodu, aby mi napísali krátky prehľad a musím povedať, že Isté, že dochádza k nelegálnemu obchodu, ale tiež milióny zvierat v posledných 5 rokov boli predmetom obchodu čo bolo plne v súlade s pravidlami, bolo to všetko certifikované, zaregistrované, všetky pohyby, vysledovateľnosť je plne zaručená. Tu sa teda držali pravidla. Práve tá šedá zóna však je mimo našich možností nejako to podchytiť, či získať vôbec predstavu o tom, čo sa tam deje a to pomedzie medzi súkromným sektorom a komerčným sektorom, to sa veľmi ťažko reguluje. Ja však jednoznačne vidím, že je potrebné to upozorňovať občanov, aby si uvedomili, aká zodpovednosť je spojená s nákupom takéhoto spoločenského zvieraťa, že zviera nie je predmet, ktorého sa môžeme ľahko zbaviť. Keď láska vyprchá, teda je potrebné zapojiť do toho mnohé v e, časti spoločnosti. Z našej strany my sa snažíme urobiť všetko preto, aby sme plnili právne možnosti, ktoré sú v dispozícii, aby sme tento druh obchodu mali pod kontrolou. Ďakujeme pekne. Ako vidím, kolegyňa Renate Zomer už prišla. Som si istý, že sa chce vyjadriť. Dám jej teda slovo. Ďakujem. Ospravedlňujem sa, prišla som trochu neskoro. Mala som iné povinnosti dnes eh, ráno, len behám hore-dole, mám aj povinnosti v delegácii presne s Tureckom. Vždy sa to takto e, naraz sa všetko organizuje, ale som rada, že máme možnosť prejednať stanovisko a k tejto téme. Veľmi rada som si vypočula ešte zásadcu komisie. Chcela by som pripomenúť komisii, že už sme mali uznesenie v februári 2016 na túto tému a ja si nemyslím, že sa venujeme len aspektom zdravia zvierat. Vieme, že vhodné podmienky zvierat E, že to komisia tiež zohľadňuje. Členské štáty to totiž chcú blokovať. My sme si toho vedomi, ale zdôrazňujeme, že tu nejde len, teda v úvodzovkách len o ochranu zdravia zvierat alebo vhodných životných podmienok zvierat. Ide o masívny problém, ktorý ohrozuje verejné zdravie, tento nelegálny obchod so spoločenskými zvieratami je to problém z hľadiska ochrany spotrebiteľa, je to problém eh, z pohľadu eh, medzinárodného organizovaného zločinu. Eh, títo pašeráci štenia, ktorí sa pohybujú v celej Európe, to je po drogách a obchode so zbraniami tretí najvýznamnejší zdroj príjmu pre tieto zločinecké gangy. Teda ehm, komisia musí s tým niečo urobiť, čiže to problém, ktorý súvisí s vnútorným trhom, pretože tu ide o samozrejme vyhýbanie sa daňovej povinnosti a Prečo komisia teda nekonala po našom uznesení pred dvoma rokmi? Ja by som na to rada upozornila. Je to naozaj nebezpečné, ak ľudia majú dočinenia s pašovanými zvieratami, ktoré nemajú očkovanie, ktoré sú choré, ktoré sú spojené s obrovskými nákladmi pre kúpcu. Často sa ukáže, že zviera sa už nedá ani zachrániť, že je tak vážne choré, a v skutočnosti teda e, spotrebiteľ po tom, čo si síce lacnejšie, ale predsa len kúpil e, za značnú sumu takéto štenia, ktoré je už tak či tak choré, nakazené, môže dokonca nakaziť aj človeka. Niektorými ochoreniami teda vystavuje sa mnohorakému riziku e, takýto spotrebiteľ. Podľa mňa je naleho potrebné niečo urobiť. Všetko to, čo sa doposiaľ urobilo, aj revízia, pasu pre domáce zvieratá to nejako nepomohlo, preto chceme naliehavo požiadať, aby komisia niečo naozaj vykonala. Ide tu naozaj o verejné zdravie a o ochranu spotrebiteľa. Ešte chcem kolegom pripomenúť, že v návrhu, ktorým sa zaoberáme, ako ktorému budeme predkladať aj pozmiace návrhy na budúci týždeň, je úplne lehota. Myslím, že tu Ide o mm, spoločenské zvieratá, a to sú matke, mačky, psy, nejde tu o ryby, ani o korytnačky, ani o hady. Teda e, ten, malo by sa to jasne aj je terminologicky rozlíšiť. E, tu naozaj ide len o psy a mačky. Verím, že naše nové uznesenie e, neoslabí to pôvodné uznesenie. E, môže k tomu dojsť, ak ho príliš preplníme informáciami. Podľa mňa by bolo vhodnejšie postupovať inak. Ja som tiež za to, ak e, aby sa aj tieto ostatné zvieratá, samozrejme, aby sa ich chov e, podroboval prísnym pravidlám. Ja som za to, aby sme aj pre nich niečo urobili, pretože to, čo sa deje aj s nimi, to je samozrejme veľmi vážne, dochádza tam k mučeniu zvierat, ale musíme sa rozhodne eh, jednoznačne v tomto uznesení venovať mačkám a psom. A tomu dokonaniu chcela by som ešte zôrazniť, že to, čo sme žiadali pred dvoma rokmi, nesmieme nejako oslabiť týmto uznesením, aby sa komisia už nemohla ďalej vyhovárať. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme aj za spoluprácu. Čo sa týka časového plánu, lehota na pozmeňovacie návrhy úplne 2. mája. Vo výbore Envy sa o tom bude hlasovať 21. júna a v pléne pravdepodobne v júli tohto roka. Keď nemáme eh, už žiaden ďalší bod na programe, chcel by som vás informovať, že ďalšia schôdza prebehne 16. a 17. mája tohto roka. A želám vám všetkým príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.